a bolo to prijaté. Je to ústny pozmeňujúci návrh pána Butikofera. Máte slovo, nech sa páči. Vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovia, ja by som chcel predložiť eh, nasledujúci ústny pozmeňujúci návrh eh, Vyjadruje svoje presvedčenie, že ruské členstvo v Rade Európy je dôležitým prvkom súčasnej štruktúry e, inštitucionálnych vzťahov v Európe a dúfa, že sa nájde spôsob, ako presvedčiť Rusko o to, aby e, nezrušil svoje členstvo v Rade Európy. Ďakujem pekne. Teraz e, sú tu nejaké námietky voči tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Nie. Takže o tomto ústnom návrhu budeme hlasovať. Kto je za? proti, zdržali sa, to si overíme. Overíme si to v elektronickom hlasovaní. Hlasujte. môžeme ukončiť hlasovanie. A bolo to prijaté. Takže prejdeme k uzneseniu ako celok v menovitom hlasovaní. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Teraz nasleduje správa post, budovanie kapacity EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie, pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatý pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa prijatý pozmeňujúci návrh 3 v menovitom hlasovaní. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté pozmeňujúci návrh 4 v menovitom hlasovaní. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. Pozmite návrh 5 v menovitom hlasovaní. Hlasujte. Hlasovanie bolo, alebo hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté uznesenie ako celok. V menovitom hlasovaní hlasujte. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. My sme ukončili hlasovania. Pristúpime k vysvetleniam hlasovania o jednu minútu. Kolegyne a kolegovia, prosím vás, opustite sálu, aby sme mohli začať s vysvetlením hlasovania. Takže teraz prejdeme k vysvetleniu hlasovania. Začneme správou pani Hautala. Dobrovoľná, dohoda o dobrovoľnom partnerstve medzi EÚ a Vietnamom. Pán Kelly. Ďakujem, som rád, že môžeme hovoriť ako prvý. Vítam túto dôležitú dohodu o partnerstve a e, chválim pani Hautala, spravodajkyňu a taktiež e, kolegov Lesníctvo je veľmi dôležitým prvkom, čo sa týka ochrany životného prostredia pri zmierňovaní klimatických zmien, pretože e, lesné požiare majú skutočne devastujúci účinok a preto vítam toto uznesenie, pretože sa oberá správnym smerom, čo sa týka vzťahu medzi EÚ a Vietnamom. Zachovanie biotopu a biodiverzity, toto môžeme dosiať len pokiaľ budeme spolupracovať s tretími krajinami a keď e, zaručíme nielen nevyvážanie ilegálneho dreva, ale taktiež e, nebudeme dovážať ilegálne drevo a ja dúfam, že toto dohoda o dobrovoľnom partnerstve e, k tomuto povedie a taktiež vítam pevné záväzky aj zo strany Vietnamu, čo sa týka vytvorenia štruktúr, e, čo sa týka teda aj, aj dovážania príslušného vybavenia. Toto je stanov v tomto texte. Ďakujem, pán Henen. Ďakujem, pani podpredsednička. Ja podporujem túto dohodu. Vyzerá sa byť úplne rozumná. Je dobré, že v oblasti udržateľnosti budeme spolupracovať s Vietnamom, ale prosím, pozrieme sa na to z diaľky. Je to skutočne zázrak, ktorý umožnil e, túto dohodu. Vietnam už E, vyváža v podstate e, za sumu ekvivalentnú ich HDP. Na konci 90. E, rokov bol Vietnam skutočne chudobnou krajinou. Ich HDP narostlo o 2000 pokiaľ to mierame, meriame paritou kupnej sily. Takže Eh, Spojené eh, USA eh, tam skutočne vynaložili trilióny dolárov, vyhaňali odtiaľ komunizmus a všetko to zlyhalo. A teraz sme mali pár desaťročí voľného obchodu a toto viedlo k právnemu štátu a k rozvoju hospodárskej slobody v tejto krajiny. Takže skutočne to vží rovnaké poučenie. Cezhraničné služby a peniaze môžu putovať cez hranice, tak aby nemuseli putovať vojaci. Ďakujem. Teraz ďalšia správa Hautala. Tentokrát sa zaoberá uznesením v súvislosti s dohodou o dobrovoľnom partnerstve medzi EU a Vietnamom. Bude hovoriť pani Majer. Ďakujem, pani predsednička. Vietnam je najväčším importérom tropického dreva e, do EÚ a ja podporujem dohodu medzi tý, s touto krajinou, pretože to, tým bojme proti ilegálnemu vytínaniu stromov a spolupracujú tam vlády a občanská spoločnosť, pretože bohužiaľ polovica všetko dováženého dreva naďalej pochádza z ilegálneho e, vytínania, ale my musíme bojovať proti takémuto e, postupu. Musíme zajsť ešte e, ďalej, musíme zakázať všetok dovoz takéhoto deštruktívne, ilegálne vytinaného dreva. Taktiež je treba bojovať proti korupcii v krajinách, ktoré sú producentami dreva pretože tým, sa tým poškodzujú ekosystémy, urychľujú sa tým klimatické zmeny a podporujú sa tým konflikty. My nemôžeme polaviť vo svojom úsilí predtým, než e, trh pre ilegálne drevo v Európe nebude navždy uzavretý. Ďakujem, teraz prechádzame k správe Dalton ohľadom výmeny informácií v súvislosti s štátnymi príslušníkmi tretich krajín. Na minútu bude hovoriť pán Zdrojevský. Včerajšia rozpráva bola veľmi zaujímavá. Mne sa podarilo ujal sám slova, tej prvej časti. No a teraz sa vyjadrím k druhej časti a z toho dôvodu sa chcem dnes vyjadrovať. Ja si myslím, že veľmi kontroverznou otázkou bola Otázka, ktorá sa vzťahovala na, na občanov, je veľmi dobré, že koncom roku 2018 sa nám podarilo dospieť k dohode. Chcem upozorniť na veľmi dôležitú otázku, ktorá sa týka e, tých e, ľudí, ktorí majú dvojité občianstvo. A to do, zatiaľ unikali z e, tých otázok, e, ktoré sa týkajú registra. Takže tu sú riešenia, ktoré sú z môjho pohľadu veľmi užitočné. Ďakujem pekne a teraz sa dostávame k správe Michaly Šojdrovej ako prvá pani Bilda. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som na začiatku odsudzovala eh, tendencie Európskej komisie, ktorá eh, spolu s Európskym eh, zborom Solidarity tvorí dvojníka Európskej dobrovoľníckej služby. Je, nie sú pochybnosti o tom, že to má slu, slu, Ehm, že odvodnenie existencie ehm, má byť rozšírenie kompetencií nože. A tento text bol priority len pred pár mesiacmi, no ale eh, rozsah pôsobnosti bol rozšírený z humanitárnej pomoci eh, a bol zvýšený rozpočet, čo je úplne eh, absurdné. No. Čo ma predovšetkým znepokojuje, je nemožnosť eh, robiť aktivity solidarity v vlastnej krajine. Eh, Brusel eh, chce byť teda solidárny no a sústreďuje sa na migrantov no a ak by, ak by situácia je veľmi vážna. Ďakujem pekne. Pán mamikens ďakujem pekne, pani predsedajúca, kolegyňa, kolegovia. Myslím si, že tento zbor má potenciál pre sociálnu politiku. Je to veľmi dobré, že od organizácie mimo Európsku úniu môžu participovať na, to, participovať na tomto projekte a to bude ďalší dôležitý prvok diplomácie tvárov tvára. Chceme posilniť angažovanosť v tom zmysle, aby mladí ľudia podporili dôležitosť tohto zboru. Má to byť súčasť života, ktorí sa chcú zapojiť do, e, tohto, do tejto e, činnosti. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz má slovo pán Zdrojevský. E, chcel by som vás upozorniť na tri otázky. Poprvé, pokiaľ ide o perspektívu 2018-2019 máme iba orientačné čísla, pokiaľ ide o rozpočet. Je dôležité, aby sa zrealizovali. Po druhé, nemáme náležitú podporu tohto nového programu. A po tretie, využitie dynamických prostriedkov je veľmi dôležité už teraz, napríklad v oblasti spúšťania tohto projektu. V opačnom prípade to bude iba polovičný úspech. A potom ešte jedna vec. Dnes tu hovoríme o mladých ľuďoch, hovoríme o, o, o rozpočtových prostriedkoch. Bude potrebná stratégia pre mladých ľudí, aby sa stala subjektom všetkých týchto projektov ktoré chceme spustiť e, v rámci tohto zboru Solidarity. Ďakujeme pekne, pán Scheinfeld. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. Tento zbor Solidarity nie je to len nádherná iniciatíva, ale je to veľmi užitočná myšlienka. Sú to morálne, charitatívne, vzdelávacie myšlienky a je to šanca nielen na samorealizáciu, ale takisto na profesionálnu kvalifikáciu spája regióny, štáty a dáva možnosť bude dávať šancu množstvu mladých ľudí. Inštitút pre inováciu vo Viedni túto iniciatívu vyznamenala. Ja si myslím, že je potrebné podporiť túto iniciatívu. Ďakujeme, pán Faria. Ďakujem pekne. Ja som hlasoval za túto správu, ktorá vytvára Európsky zbor Solidarity, pretože dnes keď narastá e, xenofóbia, nacionalizmus. Potrebujeme tento zbor Solidarity, ale tento program je viac ako púhým dobrovoľným programom. Je to podpora mobility profesionálneho vzdelávania, stáží a e, zmluv rozvíjajú sa aktivity v sociálnej oblasti, čo je veľmi dôležité. A musíme to zrealizovať tak, aby nedošlo ku zneužívaniu, aby sa Európsky zbor Solidarity nestal orgánom neziskových organizácií, aby len získavali lacnú pracovnú silu. Je dôležité, aby sme poskytovali perspektívu pre mladých ľudí prostredníctvom tohto programu. Nie o to, aby bezplatne niekde pracovali. Je tiež dôležité, aby sme mladým ľuďom poskytli lepšie pracovné pracovné možnosti. A takto sa nám podarí zlepšiť atmosféru. Pán Kelly, a ja som bol veľmi rád, že som mohla hlasovať za túto správu. E, ciele tohto programu je podporiť solidaritu ako hodnotu a zvýšiť angažovanosť mladých ľudí. Tento program je e, cenným príspevkom na to, aby ľudia zvyšovali e, svoje vzdelávanie, získavali skúsenosti bude dobré zvýšiť pre tento program finančné prostriedky. Osobitne vítam e, skutočnosť e, že sa venujeme mladým ľuďom. Konkrétne aj Íry sa už zaregistrovali a ja si myslím, že mnohí takto ešte urobia, teda zo všetkých možných oblastí, teda v znevýhodnených e, regiónoch. A tým sa má venovať osobitná pozornosť. Ďakujem pekne. Ďakujeme a teraz sa dostávame k správe Nibler. Pani Majer ako prvá. Pán Marias. V niektorých členských krajinách dochádza ku veľkým porušeniam. Konkrétne ide o obvineniam, keďže grécka vláda pristupuje k zatknutiam, ak e, ľudia nesú, nesúhlasia s postojom voči Macedónsku. Ministerka, ktorá je zodpovedná, sa vyjadrila, že poznáte jednotlivé prvky a že teda polícia sleduje sociálne médiá, Facebook napríklad. Takže takto vyzerá situácia v Grécku, že postupuje sa proti tým, ktorí sú proti vypredajú Macedónska, čiže tí, ktorí sa zúčastňujú demonstrácií. Takže vláda spracúva ich údaje a presne vie, že kto sa ako vyjadril na sociálnych médiách. Ja si myslím, že komisia musí proti tomu zasiahnuť. Pán Zdrojevský, pri tejto veľmi dôležitej e, otázke naháňame už čas. Začali sme sa tým zaoberať pred dvomi rokmi. Chcem povedať, že v decembri minulého roku sa dosiahla dohoda e, v rámci trialógu. No a vlastne v ITRE sme ešte dokázali odhlasovať predložený dokument. No chcem upozorniť na to, že ten stály mandát pre agentúru je veľmi dôležitý. Ide o zber údajov, ehm, ukázala sa tu možnosť uskutočňovať operatívne aktivity. Upozorujem na to pretože kybernetická bezpečnosť je nie len zberom informáciám, informácií. Ďakujem pekne. Pán Kelly. Ja som sa zúčastnil rozpravy včera, ale chcem poďakovať kolegyni Nidler za jej skvelú prácu. Každý deň počúvame o kybernetických útokoch na mnohých miestach e, sveta, či už e, ide o Eh, jednotlivcov alebo o gengy. Často sú to ľudia z Ruska alebo zo Severnej Korei, tak je dôležité, aby sme boli ostražití. Musíme tomu predchádzať a ja si myslím, že to nám pomôže. Osobitne vítam zriadenie agentúry ENISA budeme môcť konať na základe tejto prijatej legislatívy. Ďakujeme pekne a teraz sa dostávame k správe Paula de Castro, pani Miranda ako prvá. Ďakujem pekne. Ja som hlasovala za túto správu, pretože vieme, že v našej krajine dostávajú poľnohospodári veľmi nízke ceny za mliečne produkty. Je dôležité, aby dostávali viac, ako sú výrobné náklady. Takže musíme postupovať proti, proti nekalým praktikám poľnohospodári nemajú takú um, vyjednávajúcu pozíciu, nekalé praktiky sú príliš závažné, takže Európska komisia musela zasiahnuť a teraz nastal čas, aby Európska komisia naoža, naozaj konala. Tento návrh komisie prezentuje jasné želanie polnohospodárov. Polnohospodári by mali mať možnosť ďaleko viac vystúpať pri týmto nekalým praktikám. Pán Marias, aby sme podporili našich polnohospodárov, musí platiť úplný zákaz všetkých nekalých praktík nielen teda tých, ktoré sú zakotvené v správe. Ja si myslím, že treba prestať so všetkými nekalými praktikami. Výrobcovia zarábajú iba 20 z tej ceny, ktorá sa potom objaví ako cena v predaji. No vyzerá to tak, že existujú enormné zisky na strane spoločnosti, ktorí dodávajú potravinárske výrobky, tie vlastne zneužívajú poľnohospodárov tým, že znižujú ceny. V konečnom dôsledku neplatia, aj keď dostávajú objednávky. A veľkopredajcovia môžu dosiahnuť také ceny, o ktorých iní môžu iba snívať treba prestať teraz s týmito nekalými obchodnými praktikami. Ďakujem pekne, pán Seinfeld. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, veľmi zlé podmienky, ktoré vládnu e, v tomto e, reťazci, meškanie pladieb, ďalej e, otázky reklamácie, otázky skladovania, takže povinnosť e, e, pokryť rabaty. Mohol by som menovať ešte veľa ďalších príkladov, ktoré sa považujú za nekalé obchodné praktiky. Je dobré, že sa tým zaoberáme v rámci smernice Členské krajiny budú možnosť byť pružné a navrhovať vlastné možnosti. Musíme myslieť na to, že máme dve e, stránky, dve strany. To znamená, ak niekto je e, tým subjektom, ktorý praktizuje práve tieto nekalé obchodné postupy, treba proti ním konať. A teraz sa dostávame ku európskej iniciatíve občanov. Pani Skotke to tu nie je, pani Miranda. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som hlasovala za túto správu, pretože si myslím, že táto iniciatíva je dôležitým nástrojom pre demokratickú eh, účasť Máme tu napríklad právo na vodu, ktoré je základné alebo zásadné. Ďalej otázky e, minoritných jazykov, to bola ďalšia téma občanskej iniciatívy, ďalej teda ochrana kultúrneho dedičstva. Je treba zbierať podpisy, je treba šíriť e, osvetu prostredníctvom svetových kampaní. Boli teda niekoľko iniciatívy, ktoré boli schválené od zavedenia tohto nástroja a komisia dáva online register dispozícií občanom a tam sa môže v podstate riadiť e, celý tento proces. Je treba zriadiť e, miesto na internete, ktoré je všeobecne aj ľahko prístupné s jasnými inštrukciami. To je všetko. Ďakujem. Ďakujem, pán Marias. Obča- Európska občanská iniciatíva vyjadruje princíp participárnej demokracie, ktorý je dôležitou súčasťou EÚ. Je to v podstate najdemokratickejší a najpremejší spôsob, ako konať. Nie je tam žiadna byrokracia. Európsky občania žiadajú komisiu, aby spustila legislatívnu iniciatívu, ale kto má pod kontrolou to, či to je v súlade s právom. Práve komisia. Takže v podstate rovnaká osoba niečo navrhuje a zároveň na to aj dohliada. Komisia kontroluje, či legislatívna iniciatíva je korektná, ale táto iniciatíva vyzýva komisiu, aby rozhodla. Myslím si, že by tam mala byť iná inštitúcia, nejaký iný aktér, ktorý by dohliadal na korektnosť tejto iniciatívy. Takže je treba dať občanom šancu uplatňovať svoje dôležité právo na participatornú demokraciu. Ďakujem, pán Mamikins. Ďakujem kolegovia. Európska občianská iniciatíva bola vytvorená ako nástroj na zdieľanie moci, tak aby európsky občania mohli byť aktívnymi aktérmi, čo sa týka tvorenia legislatívy, ale tento nástroj nie je dostačujúci a žiadna legislatívna iniciatíva Európskej komisie nevychádza z tejto občianskej iniciatívy. 63% európskych občanov nemá dostačujúce alebo žiadne znalosti hľadom svojich e, práv v EÚ. Zároveň je tu mnoho lobbystov, ktorí sú veľmi aktívni a v tejto realite je veľmi ťažké pre európskych občanov sa ozvať a byť vypočutí a reforma Európskej občanskej iniciatívy je potrebná. Ale podľa mňa súčasný reformný balíček ešte viac komplikuje občanom napríklad tieto kroky, napríklad pretože sa tam eliminuje kolektívny spôsob zbierania podpisov online. Potrebujeme e, ľahké digitálne spôsoby e, civilnej účasti, preto som hlasoval za tento text. Ďakujem, pán Scheinfeld. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Európska iniciatíva pre občanov nie je iba nástrojom demokracie, ale je to mechanizmus prospech zjednocovania občanov Európy, v prospech e, myšlienok, v prospech e, celku. Už potrebujeme celkom určite e, sedem krajín na to, aby sme dokázali zohnať potrebný počet podpisov budeme potrebovať aj ďalšiu liberalizáciu, ale potrebovali sme na to aj potrebu Európskej komisie, na to, aby sme mohli uskutočniť tento e, nábor e, podpísal, ale je dôležité, aby Európsky parlament dokázal v tomto zmysle e, ovplyvňovať občanov. Pán Faria. Ďakujem. Pani predsednička. Som hlasoval za túto správu, ktorá podporuje Európsku občianskú iniciatívu, pretože potrebujeme, aby tento nástroj bol bližšie k občanom a dôveryhodnejší. Ale preto musí občanov združovať a nie rozdielovať. Musia mať občania lepší e, spôsob sa účastnia v demokratickom procese v EÚ a taktiež musí mať e, jednoduchší systém e, zbierania podpisov, aj treba sa vyhnúť potenciálnym podvodom. A preto táto iniciatíva musí byť e, nástrojom, ktorý povedie k e, spájaniu spoločnosti a niektoré iniciatívy taktiež môžu viesť legislatívnu procesu. Tento nástroj musí odrkadlovať vôľu všetkých občanov na území Európskej únie, tak aby sa nebrali do úvahy len záujmy niektorých členských štátov alebo finančné záujmy. Potrebujeme mať dostatočné zdroje, aby občania mohli účinným spôsobom, korektným spôsobom využívať tento európsky nástroj. Ďakujem. Ďalšia správa, správa pani Kalniete. A tu dostáva slovo pán Mike Memikins. Milí kolegovia, skutočne na mňa urobil veľký dojem ten e, pokus e, vduchnúť e, určité aspekty do tohto textu, čo sa týka napríklad vzťahu a spolupráce s Ruskom, že tam nie sú žiadne odporúčania na zlepšenie komunikácie. Taktiež sa tam predkladajú rôzne odsúdenia, ktoré, ohľadom veci, ktoré neboli ani preverené. Čo sa týka sankcií, tak pokiaľ budeme podkopávať e, ruské hospodárstvo, tak budeme podkopávať aj naše vlastné ciele, pretože Rusko týmto nebude lepším partnerom a okrem toho, pokiaľ budeme marginalizovať našich ruských partnerov, tak v podstate prídeme o e, partnerov na rozhovor, ktorých potrebujeme. Takže skutočnou výzvou európskej zahraničnej politiky je nie Rusko, ale to, že niektorí aj v tomto parlamente sa snažia eh, pestovať svoju nepriateľskú agendu voči Rusku a preto som hlasoval proti tejto správe. Ďakujem, pán Nekov. Pani predsednička, súhlasím s tým, čo práve povedal pán Mamikins. Rusko je krajinou, ktorá je strategicky dôležitá pre veľkú časť Európy. Máme s nimi dlhú hranicu, mnohé členské štáty majú hranicu s Ruskom. Tá hranica je dlhšia než 2300 kilometrov. Je to strategický partner a myslím si, že robíme strategickú chybu, pretože odmietame reálnu politiku 21. storočia. Nepotrebujeme nejaké politické vyhlásenia. Odsek 26 odsudzuje účasť Ruska v prípade Škripal a oficiálne orgány Spojeného kráľovstva neboli už také radikálne vo svojich záveroch. Vyzerá to tak, že parlament pri pracovaní tohto textu mal v dispozícii viac informácií než tajné služby v Spojenom kráľovstve. Čo sa týka investigatív, investigatívnych novinárov v tretich krajinách, tak my ich podporujeme, ale napríklad v Bulharsku taktiež boli niektorí novinári zastavení kvôli informáciám, ktoré poskytovali. Ďakujem. Ako Posledná bude hovoriť pani Majer. Je to správa pani post. Ďakujem, pani predsednička. Čo sa týka konfliktov, tak sú tam aj aspekty napríklad zdravotníctva, vzdelávania. No a ženy sú v podstate jadrom eh, týchto oblastí, ale bohužiaľ pri mediácii a riešení konfliktov sú často vylúčené ženy, tvoria len 2 mediátorov a 5 e, signatárov a svetkov e, pri mierových procesoch za posledných 30 rokov. A táto správa, rovnako ako e, uznesenie OSN 1325, správne hovorí, že ženy majú iné, iný pohľad na vec než muži. Napríklad konflikt na Kašmíre tam boli e, tisíce vdov, ktoré mali e, aj finančné problémy, nemohli sa znovu vydať. E, taktiež nasilňovanie sa využíva ako vojenská zbraň. No a po 70 rokoch potrebujeme skutočne nový prístup a dúfam, že táto správa je krokom správnym smerom. Ďakujeme, pani kolegyňa. Tým sa dostávame na záver vysvetlenie hlasovania a schôdza je pozastavená do 15. hodiny. Dobrú chuť.